Erasmus pre všetkých. Slovo má pani spravodajkyňa. Nech sa páči, pani Pak, máte slovo. Vážený pán predseda, nazdávam sa, že by som mohla začať. Vážená pani komisárka, vážený pán predseda parlamentu, milí kolegovia, ktorí sú ešte prítomní, No aj mladí odchádzajú a rozprávam práve o tom, čo by vás malo veľmi zaujímať. Vážené dámy a páni, ciele stratégie Európa 2020 na zvýšenie zamestnateľnosti sa nedajú dosiahnuť bez vzdelania. Sú to tá, ide on formálne ako aj neformálne vzdelanie. Som rád, že všetky tri inštitúcie uznali veľký význam vzdelávania a sústredili sa na zvýšenie rozpočtu a dohodli sa na zvýšenie rozpočtu o 40 aké je dôležité vzdelávanie, interkultúrne, spoloč, e, interkultúrne schopnosti, znalosti cudzích jazykov. To všetko sa teraz prejavuje hlavne v južných krajinách, ktorí sú bez práce. Títo mladí ľudia by možno našli prácu v inej krajine keby poznali iný cudzí jazyk a keby zvládali interkultúrne možnosti. Takže cesta k zajtrajšiemu hlasovaniu o Erasme Plus bola hrboľatá. Návrh programu mal názov, s ktorým som si nevedela poradiť a nemohol dodržať. Totiž ten názov Erasmus pre všetkých, také niečo neexistuje, preto som rada, že v konečnom dôsledku sme našli názov, ktorý to všetko robí pochopiteľným a to je názov Erasmus+. Komisia nebola veľmi nadšená ani rada, ale myslím si v konečnom dôsledku sme našli spoločné stanovisko. Chcem vypočítať, čo všetko bolo pre nás počas rozpravy dôležité. Počúvali sme, načúvali sme ľuďom, ktorí sa zúčastňovali na týchto programoch, ktorí nám formulovali svoje želania, svoje obavy. Išlo napríklad o to, aby sa značkové označenia, teda v tých kruhoch, ktoré boli akceptované, nemali by tieto značkové označenia zmiznúť, čiže bude existovať e, e, komenius, Comenius, budú existovať aj všetky ďalšie programy. Okrem toho sa parlament postaral o to, aby pôvodne navrhované minimálne rozpočty boli navýšené, takže tá každá časť bude, vie, v každej časti bude jasné, koľko finančných prostriedkov bude v najbližších 7 rokoch k dispozícii. Takže, milé kolegyne a kolegovia, od roku 1992 máme právo rozhodo- rozhodovať a hovoriť o vzdelaní. Dovtedy to nebolo zakotvené v práve. A potom sme mali program Comenius. Je to program, ktorý spája školy, mnoho mladých ľudí sa spája, podobne učitelia, ktorí majú možnosť pracovať na spoločnom programe, 100 tisícky nových škôl sa dostane do e, tohto programu, bude mať možnosť spolupracovať. Ďalej tu máme individuálne školské partnerstva, to znamená, ak má niekto 14-15 rokov, v rámci e, programu Comenius má možnosť vycestovať do inej krajiny. Ďalej Leonardo, to sa týka zase odbornej prípravy. Erasmus zostáva, rozširuje sa, rozširuje sa do tej miery, s ako sme veľmi spokojní aj v rámci bakalára, magistra, možno výcestu a dokonca keď píšete doktorskú prácu tiež v rámci Erasmu, ale Erasmus, nuž s 200 eurami veľa nezačnete v zahraničí, tak treba nájsť inú možnosť, takže vítam to, čo navrhla komisia, totiž možnosť fungovať s pôžičkou, čiže zabsolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium v Európskej únii. Myslím si, že je to ponuka, nie je to nič povinné. Erasmus zostane, ale táto ponuka je dôležitá pretože mnohí v rámci tohto štúdia nedokážu žiť s tými 200 eurami, ale možno príjmu túto ponuku a my sme sa v Európskom parlamente postarili o to, aby bolo sociálnejšie splácanie týchto finančných prostriedkov. Želám si, aby sa to stalo skutočnosťou. Ďakujem pekne. A teraz eh, za mm, komisiu pani komisárka Vasiliev. Vážení členovia parlamentu, dovolte mi, aby som sa poďakovala pani Doris Pága tieňovým spravodajcom. Nazdávam sa, že to je veľmi dôležitý program Sociálna ekonomická e, nás nútila k tomu, aby sme podporili tieto politiky. Som veľmi rada, že tento text, o ktorom dnes diskutujeme, podporuje naše kolektívne úsilie. V roku 2011 komisia navrhla nový program pre všeobecné vzdelávanie, odbornú prípravu, e, mládež a šport. Cieľom bolo znišiť veľkú nezamestnanosť s využitím digitalizácie a e, s aspektom na globalizáciu. Naše priority sú spojené s našimi politickými ašpiráciami. Musíme vyriešiť úlohy, ktorým čelí Európa. Musíme investovať do vzdelávania, do účasti mládeže. Z tohto dôvodu komisia navrhla 70-percentný nárast výdavkov. Som veľmi rada, že to prispieva k k tomu prispieva aj podpora Európskeho parlamentu. Napriek zníženiu európskeho rozpočtu, rozpočet sa zvýši práve pre túto oblasť v najbližších 7 rokoch. To je 40 nárastu zo bežných výdavkov. Pokiaľ ide o zručnosti dospelých, ukazuje sa, že 40 e, ľudí nemá tieto zručnosti, 25 nemá e, znalosti v informačných, zručnosti v informačných technológiách. 6 miliónov ľudí nezamestnaných. V niektorých krajinách je to aj menej, ale v niektorých krajinách až 50 v jednom z troch e, podnikov majú ťažkosti nájsť ľudí, ktorí e, majú zručnosti e, v IT a preto je dôležité zlepšiť úroveň kompetencií a zručností, zmodernizovať naše vzdelávacie inštitúcie. Musíme im pomôcť realizovať zručnosti, ktoré dnes potrebujeme, teda v budúcnosti Erasmus Plus prináša mnoho inovácií, pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelanie, prináša e, nové nástroje mobility, čo zvýši účinnosť, koherentnosť a viditeľnosť e, E, pôsobenia Európskej únie. Budeme integrovať naše aktivity mládeže, aby sa, e, vytvor, aby sa e, spojilo oficiálne, teda formálne a neformálne vzdelávanie. Po tretie, s našimi cieľmi vzdelávania posilňujeme prepojenie medzi vzdelávaním a svetom práce, tým, že budeme stimulovať nové partnerstva a budeme sa sústreďovať na zamestnateľnosť mladých ľudí a po štvrté. Poprvýkrát ponúkame financovanie svetu športu a snažíme sa bojovať proti mnohým ohrozeniam, ktorým je vystavený šport. To znamená, že nový program rozšíri možnosti tak pre občanov, pre vzdelávanie, odbornú prípravu, pre šport a mládež, ponúkne viac možností pre E, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie. Študenti budú mať možnosť e, absolvovať e, svoje štúdium, teda časť alebo celé štúdium v zahraničí pracovníci všetkých odvetví budú mať možnosti si občerstviť svoje zručnosti v zahraničí. Dôležitá je spolupráca s partnermi z inými krajinami, výmena skúseností, dôležité učiť sa vzájomne od seba, vytvárať spoločné projekty, ďalej inovácia a nový rozvoj politik. Všetko toto pomôže zvýšiť kvalitu vzdelávania, odbornej prípravy vážení členovia parlamentu, dnes máte šancu podporiť nový ambiciózny program, ktorý môže pomôcť zmeniť život miliónov Európanov. Chcem sa vám za to poďakovať. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne pani Zaniky za výbor DV. Pani Karvaju, jedna minúta. signor presidente, signora commissaria Pán predsedajúci, pani komisárka, investovať do európskej mládeže. Erasmus Plus je práve pre vzdelávanie výchovu a pre športu a tento program má za cieľ vylepšiť kompetencie a skúsenosti, schopnosti mladých ľudí, rozvíjať ich osobný postup, Nezamestnanosť mladých je obrovským problémom v Európe a výbor pre rozpočet bol preto toho názoru, že je prioritné podporovať politiky, ktoré e, súvisia s mládežou, predovšetkým Erasmus+, plus. preto tento program v budúcom VFR dosiahol najväčší nárast. Je tam naraz o 40 v rozpočte a má 3 miliardy eur a takto preukazuje aj snahu Výboru pre zamestnanosť Európskeho parlamentu, že nás zaujíma budúcnosť mladých ľudí. Ďakujem pekne. pani jūte na jednu minutį. Sveikinu pranešėją su pasiektų puikių dėrybų rezultatų dėl būsimų. Ďakujem pekne. V by som chcela zablahoželať spravodajkyni eh, k vynikajúcim výsledkom v rokovaniach o budúcom programe Erasmus+. Naozaj ide o výsledok, ktorý ja ako tiež spravodajkyňa z výboru EMPL som považovala za svoj cieľ od samotného začiatku. Takže naozaj veľmi uspokojivé, že teraz máme lepšiu štruktúru v programe, že tam sú jasne definované subprogramy, podprogramy, zodpovedajúce jednotlivým e, sektorom, jednotlivým oblastiam. A tiež aktivity týkajúce sa mládeže e, sú vnímané samostatne a tiež rozdelenie rozpočtu je tam e, oveľa zretelnejšie. V pôvode vodnej verzii to tak nebolo. ja osobne som sa zamrala na hlavne odbornú prípravu a na celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých. Toto sú všetko oblasti, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri, osahovaní dosahovaní stratégie Európa 2020. Najmä je veľmi dôležité e, znížiť mieru nezamestnanosti, ktorá je naozaj dramaticky vysoká v mnohých krajinách Takže kultúra celoživotného vzdelávania je veľmi dôležitá, podpora aktívneho občianstva, boj proti sociálnej exklúzii a tak ďalej. Naša spoločnosť e, žiada, aby sa zlepšili individuálne kompetencie, e, zručnosti jednotlivcov. Takže e, v tomto duchu by som chcela znova zagratulovať eh, pani Pak, že dosiahla také dobré výsledky k programu Erasmus+. Ďakujem pekne. V mene výboru ITR pani Tikau. Investițiile în educație, cercetare și inovare. Komisárka. Și pentru competitivitate. Ďakujem pekne za udelenie slova. Pokiaľ ide o priemyselnú politiku, vo výbore ITRE som podporila návrh komisie a rovnako som požiadala, aby bola začlenená sem aj priemyselná politika EÚ a výbor ITRE žiadal do cieľov tohto programu začleniť aj mobilitu individuí s, výchovných, s výchovnými cieľmi. Tiež sme podporili tie, eh, tých kandidátov, ktorí e, sú doktorandi a pripravujú doktorát v inej krajine. Je potrebné posilniť prístup k tomuto programu aj pre e, mládežnícke NGOčky, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania a výchovy a je dôležité, aby sme mali viacej mladých nad 35 rokov, ktorí e, sa zúčastňujú celoživotného vzdelávania. Je potrebné zadefinovať v dodatku nariadenia a nie v delegovaných aktoch tie výkonnostné e, kritéria. Ďakujem pekne. A teraz e, za EPP pani Škrydlevská. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dnes sa zaoberáme veľmi dôležitou úlohou, ktorá súvisí s budúcnosťou mnohých Európanov. Nahradíme tým exist- doteraz existujúce programy. Máme k dispozícii vyšší rozpočet v najbližších 7 rokov. Takisto sa nám podarí tým, že došlo ku kumulácii finančných prostriedkov do jedného programu ušetriť finančné prostriedky na beh mnohých inštitúcií. To je všetko pozitívne, ale chcem upozorniť na to, že tým, že vytvoríme jeden spoločný program, musíme brať do úvahy predovšetkým to, aby nové riešenia lepšie ako on doteraz realizovalo strategické ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Myslím konkrétne na sektory nového programu, ktoré poslúžia vzdelávaniu mládeže, ďalej možnosť mladým ľudí zamestnať sa tým, že získajú nové kompetencie, teda schopnosti a zručnosti. Tým sa nám podarí vyriešiť veľké rozdiely, ktoré existujú vo vzdelávaní ľudí v jednotlivých krajinách

Ďakujeme pekne a teraz za liberálov má slovo pán Legegard. Ďakujem pekne, pani komisárka. Gratulujeme pani Pak, správodajkyni za túto skvelú prácu. Ak by sme sa pozreli na viacročný finančný rámec, tak treba povedať, e, že je tu tá izolovaná oblasť, keď sa pozrieme na to, že Erasmus Plus je najúspešnejším programom v týchto 7 rokoch, takže na to musíme byť právom hrdí. Mohli by sme si položiť otázku, čo by malo byť ďalším krokom po Erasmu+, alebo tá ďalším krokom tohto programu. Otázka, ktorá sa týka kvality programov Erasmus, to je otázka, ktorá sa opätovne kladie, čiže kvalita pobytov mladých ľudí v zahraničí. Dostali sme veľa finančných prostriedkov, Nožno potom vystáva ďalšia logická otázka, čo prežívajú mladí ľudia v zahraničí. E, mohli by sme zlepšiť kvalitu ich pobytu v zahraničí, už tým sa môžeme zaoberať v tom ďalšom kole v prípade, ak budeme opäť hovoriť o tejto téme, ak to budeme hodnotiť, považujem to za dobrú myšlienku ale ináč eh, gratulujem, myslím si, že sme dosiahli pokrok a v prípade, keď sa niekedy budeme pozerať ešte raz na túto problematiku, budeme to považovať za náš veľký triumf. Eh, ďakujeme pekne na dve minúty za zelených. Vážení kolegovia, pani komisárka, s rozpočtom 13,2 miliardy eur Erasmus plus 2014-2020 má 40 navyše v rozpočte v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Skupina zelených sa z toho teší. E, v tejto hospodárskej kríze je rozhodujúce, aby EÚ naďalej odpovedala na ašpirácia očakávania občanov a na to potrebujeme vytvárať viacej možností vo vzdelávaní a výchove vo všetkých formách. Jednoznačne treba financovať programy v prospech tých najviac nevýhodnených a predovšetkým mladých. Ide o to, že musíme investovať do mládeže, Každé euro, ktoré investujeme do týchto aktivít, má multiplikačné efekty pre rozvoj Európy a rovnako ako pre jej budúcu súdržnosť. Zdôraznila by som tri body. Poprvé, nemohli by sme začleniť mladých žiadateľov o zamestnanie do týchto programov. Doteraz nemáme žiadnu záruku, že regióny budú dostatočne dobre dohliadať a že plne budú využívať princíp doplinkovosti Erasmu+. Aké miesto členské štáty budú pripisovať vzdelávaniu a výchovu v operatívnych programoch a projektoch? Pani komisárka, dohliadajte pri analýze Európskej komisie operatívnych programov, aby tieto ciele a verejnosť a mladí ľudia boli stredom týchto programov. Po druhé, rada by som vyjadrila moju obavu, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a tretimi krajinami, a to hlavne v rubrike 4 rozpočtu. Tam treba upresniť ešte cifry. Kontinuita týchto programov na juhu Stredomoria s týmito krajinami, e, treba v nich pokračovať a ja Rátam s vami, že spoločne s pánom komisárom Filem v komisii pozitívne rozhodnete v pokračovaní týchto programoch a po tretie EP stanovil stropy rozpočtov a bude tam stanovená záruka požičiek pre mladých, ktorí si vyberú Erasmus na úrovni master ale pre našich mladých chceme zabezpečiť lepšiu budúcnosť a dúfajme, že tento mechanizmus záruky bude veľmi prísne kontrolovaný a dúfam, že sa budú rešpektovať aj práva mladých podnikateľov. Ďakujem pekne. Za ECR má slovo pani Meklárky. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, naozaj sa do tej reorganizácie tohto programu investovalo mnoho práce za posledných, povedzme, 18 mesiacov. A musím povedať, že pred rokom som hlasovala proti stanovisku parlamentu k tomuto programu. No a moja skupina vtedy mala obrovské obavy týkajúce sa viacerých bodov, rozpočet, jeho výška, tie garancie, pôžičiek v magisterskom programe a tak ďalej. Ale počom počas írskeho predsedníctva trialogu ten text bol naozaj výrazne vylepšený. Nie je dokonalý, ale je to lepší text. U nás v mojej krajine sa program Erasmus vníma ako niečo, čo v Európe naozaj funguje, kde Európa naozaj dáva tú pridanú hodnotu a ja pevne verím, že tento program i naďalej bude umožňovať mladým využívať príležitosť e, študovať v zahraničí, e, naučiť sa nové veci, e, zažiť na vlastnej koži iné kultúry a tak ďalej. Ale som trošku skeptická, pokiaľ ide obrovské sumy na financovanie programu Jean Monnet na podporu európskej integrácie a na vzdelávanie, e, tak povedz, bruselskej elity. E, naozaj je hrozné, že chceme vydávať viac peňazí na byrokratov, než na nové kompetencie v oblasti športu napríklad. Ale aby som to uzavela v pozitívnom duchu, teším sa, že šport poprvýkrát dostal vlastný rozpočet, hoci ja by som bola chcela, aby tam bola oveľa vyššia suma, e, väčšie percento rozpočtu Erasmus, ale naozaj vítam zameranie sa na materský šport. To sú naozaj ľudia, ktorí môžu profitovať e, z takéhoto programu. Takže ešte raz opakujem, dokonalý text to nie je ale ja aj moja skupina budeme hlasovať za túto konečnú dohodu, pretože je to príležitosť pre mladých a aj pre e, odborné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a ja pevne verím, že z toho bude profitovať e, nielen príslušná skupina ľudí, ale aj hospodárstvo ako také. Ďakujem pekne. Pane Ferhiad, na jednu minútu, prosím. Merci, monsieur... Ďakujem, pán predsedajúci rozpočtovom súčasnom kontexte Erasmus Plus je akýmsi zázrakom a vyhol sa škrtom v rade. Aj pôvodný návrh komisie je to jeden z mála programov, kde nedošlo k škrtom a my si k tomu môžeme gratulovať a môžu sa z toho tešiť hlavne mladí ľudia v EÚ. Programy e, mobility a výmeny to sú e, najlepšie výdobytky EÚ na tom by sme sa mohli zhodnúť, ale my nebudeme hlasovať za tento program, pretože jeden z jeho programov je pre nás problematickým. Škvo, mm, takýmto spôsobom ani nebudeme podporovať udelovanie štipendy členskými štátmi, ale budeme podporovať to, aby si štú, študenti sami museli platiť za štúdiu. Aký signál? Takéto liberálne úlety v EÚ chceme imitovať americký systém, my odmietame e, takéto e, pohyby e, a chceme univerzitu pre všetkých. Ďakujem pekne. A teraz mene EFD má slovo pán Fontana na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Predovšetkým by som pogratuloval spravodajkyni aj predsedničke výboru Kult pani Pak za jej prácu, rovnako ako všetkým tieňovým spravodajcom, pretože aj na úvod sme nevedeli, že e, rozpočet by sa mal navýšiť ale máme tu teda ten 40-percentný náraz rozpočtu pre tento program a hlavne v tom momente, keď my mladí trpíme tou nezamestnanosťou, takže ja si myslím, že je to vynikajúci výsledok. Erasmus je určite jeden z tých programov, ktoré sú najviac známe v Európe a je to jeden z tých programov, ktoré môžu našim mladým umožniť navýšiť ich skúsenosti a kompetencie. A je to pozitívne aj z hľadiska pracovného trhu to prepojenie, ktoré sa vytvorí medzi univerzitným svetom a mm, pracovným trhom. To všetko je potrebné podporiť v Európe a tento program bude postupovať práve tak, aby e, sme mali e, skúsenejších e, mladých ľudí. Ale samozrejme je veľmi prísne potrebné kontrolovať realizáciu týchto programov, pretože E, aby sme si uvedomili aj mladí ľudia, keď cestujú do druhej krajiny a budú tam študovať, že to nie sú prázdniny, ale e, že treba teda veľmi dobre aj kontrolovať, akým spôsobom sú financované tieto e, projekty. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ivo Belet, 1,5 minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, milé kolegyni, kolegovia. V tomto ťažkom hospodárskom kontexte je to takmer zázrak, že sa nám podarilo nájsť prostriedky pre Erasmus Veľká vďaka pani komisárke, pani spravodajkyni. Nedokážeme dostatočne zhodnotiť ich zásluhy. Tieto programy sú veľmi dôležité pre Európu. A viem, o čom hovorím. Táto spolupráca študentov, učiteľov v Európe, to je snáď jeden z najlepších nástrojov proti populizmu, ktorý je veľmi na vzostupe. To sú veci, ktoré sú dôležité do roku 2020 bude môcť dvojnásobok učiteľov, študentov zbierať svoje skúsenosti v zahraničí a pevne verím, že príslušné národné úrady nebudú zaobchádzať príliš šetrne s existujúcimi štipendiami je dôležité, aby mladí ľudia mali tieto cezhraničné skúsenosti. Pani McClarkin spomenula, že môžeme konečne poukázať na to, že sa tu stanovuje rozpočtová platforma pre šport. Nie je potrebné regulovať šport, ale existuje niekoľko takých javov, ktoré sú pre šport zlé heslo doping alebo manipulácie. Musíme konať na európskej úrovni a preto si vážime tento program. Ďakujeme pekne na dve minúty. Má slovo pani Kamerveret. Milé kolegyne a kolegovia, nastávam sa, že máme za sebou kus ťažkej práce. Podarilo sa nám tento program Erasmus Plus postaviť z hlavy na nohy. Súčasne sa ukazuje, že popri študentov máme takisto mimoškolské vzdelávanie v práci mladých ľudí, že máme možnosť to podporiť z európskych finančných prostriedkov. Vzdelanie hodnotou e, samou o sebe, preto bolo pre nás osobitným cieľom sústrediť sa na na prácu mladých a preto sme tam chceli aj samostatnú kapitolu o mládeži a ja tomu sa veľmi teším. Ďalej Leonardo Grundvich a Comenius. Tieto programy sa zachovávajú ďalej s pôvodnými menami týmto návrhom nazdávam sa sme našli veľmi dobrú rovnováhu. 11 programov sa premieta do jedného jediného programu a teším sa, že tam aj šport. Čiže vidíme tú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o základný šport, je tu väčší manevrovací priestor. S týmto programom dosahujeme s málom peňazí veľký účinok a v skutku môžeme vytvoriť európsku identitu. A to, či želáme na iných miestach, tak programom pri mnohých tisíckach ľudí sa stáva realitou, čo si zasluhuje ešte viac európskeho uznania. A i keď sa tešíme zvýšeniu peňazí, tak ja som, eh, bol, ja som bola vždy za nový nástroj pre mladých ľudí. Hovorí sa o tom kriticky, ale je to možnosť, ktorú by sme mali vyskúšať aby mladí ľudia mali možnosť študovať celé štúdium v zahraničí. No, uvidíme po dvoch rokoch, či sa splnili naše nádej. No, no možno budeme musieť kalkulovať s kritickými hlasmi, ale stojí za to, aby sme začali s týmto pokusom. Ďakujeme pekne. A teraz na jednu minútu má slovo pani Šák. Vážené kolegyne a kolegovia, medzinárodné zručnosti v oblasti všeobecného vzdelávania v odbornej prípravy sú veľmi dôležité na medzinárodnom trhu. E, myslím si, že mobilita mladých ľudí by bolo riešením pre nezamestnanosť. Mladí ľudia plácia veľmi e, vysokú cenu za krízu v Európe, preto potrebujeme východisko pre ALDE. Je e, to hlavným bodom. Je dôležité, aby sme mali veľmi do, veľký zoznam existujúcich želaní. Teraz sa musíme sústrediť na kvalitu milión ľudí bude mať možnosť participovať na výmene. Dúfame, že tento počet zrastie. A teraz rozpočtom pre program Erasmus, teda tento rozpočet je podstatne vyšší. Berme do úvahy je ďaleko viac z toho, čo by sme mohli spraviť pre budúcu generáciu mladých ľudí v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz má slovo pani Helga Trupel, vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia. Program Erasmus Plus je naozaj veľkým úspechom. Keď sa pozrieme teda na Erasmus, tak 3 milióny ľudí na ňom participovalo, takže to je optimistické číslo. Je fajn, že sa nám podarilo ako parlamentu v tomto programe ukázať, aké sú tu, aké sú tu subprogramy Leonardo, Mládež v pohybe, Erasmus Mundus. Je dôležité, že sú rozpoznateľné tieto programy, ale pokiaľ je o nezamestnanosť mladých v Európe, musíme vlastne povedať, že bolo lepšie, keby sme sme ešte boli vydali e, viac pre program odbornej prípravy, teda pre Leonardo da Vinci. Bolo by treba žiadať viac peňazí. Isté je tu nárast, ale nie je to taký vysoký, ako by sme si boli politicky želali, ako by to bolo potrebné Viac mladých ľudí, viac študentov by sa malo zúčastniť na týchto programoch a štipendia by mali byť vyššie. Ďakujem. A teraz má pani Tomasič. Ďakujem pekne. Áno, my sme za efektívnejší systém E, teda systém efektívnejší ako pôvodne navrhovaný e, komisiou. My chceme rovnakú kvalitu pre všetkých, nielen pre e, vzdelávanie na vysokých školách. Chceme naozaj mať produktívne školstvo orientované na skutočné potreby hospodárstva bez ohľadu na vek, dôležitý rovnaký prístup k celoživotnému vzdelávaniu a tak ďalej a tak ďalej. Podporujem návrh spravodajkne, pokiaľ ide o tú štruktúru pokiaľ ide o administratívnu štruktúru v členských štátoch pri dodržaní e, zásady subsidiarity, teda veľká voľnosť pre členské štáty. Ja som viackrát hovorila, že nemôžem podporiť mobilitu v zamestnanosti, pretože e, potom eh, je to na úkor určitých členských krajín. Ja si myslím, že mobilita vo vzdelávaní je lepšia ako mobilita v zamestnanosti, pretože je veľmi dôležitá pri vzdelávaní mladých Európanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Egniu na jednu minútu. Well, I won't be no ja nebudem nikomu gratulovať, pán predseda, pretože čo je Erasmus? Je to len výmenný program študentov, povedzme si to na rovinu. A keby sme nemali EU, tento program by mohol existovať. Preto máme výmenné programy v Británii po celom svete a nepotrebujeme na to žiadnu politickú úniu. Ale Erasmus nie je iba o vynikajúcom vzdelávaní. Mladí ľudia sa cynicky využívajú na, na dosahovanie vašich politických e, cieľov. E, tento program sa vraj zameriava na podporu externých aktivít, na podporu európskych hodnôt. Veď toto je podľa mňa má najväčšiu výpovednú hodnotu. Podpora európskej identity v športe, Európsky deň športu. E, takže toto je e, logo, ktoré budeme mať na našich dresoch. E, potom podpora mobility zamestnancov, zrušenie víz. Mm, toto je skratka otvorenie dverí imigračnej politike a my poslanci to máme podporiť. No a chcete navýšenie e, o 40 e, pre ľudí, ktorí už e, uzavreli vysokoškolské vzdelávanie a tie náklady sú obrovské, 17,2 miliardy eur. Pán Aniu, máte otázku, ktorú vám chce položiť pani Legines. Predpokladám, že áno, nech sa páči. McGuinness, please. Pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, neviem, či sa vám vôbec pána Agniu niečo pýtať, či sa to oplatí, ale mám pocit, že by sme takéto uh, vyjadrenia nemali ponechať bez uh, reakcie, pretože ja s ním naozaj hlboko nesúhlasím. Rešpektujete mladých ľudí, ja mám sama deti a ich schopnosť uh, rozlišiť, čo je správne a čo je nesprávne, pre mňa veľmi dôležitá. Je dôležité, aby dozreli a toto dosiahnu, e, keď sa podelia o skutnosti s inými kultúrami a tak ďalej. Čiže neviem, aký je váš názor a či máte nejaký rešpekt voči mládeži. No, ďakujem pekne. No, ja mám troch synov. Dvaja z nich študujú na univerzite, jeden už pracuje. Nemyslím, že potrebujú Európsku úniu ktorá im má hovoriť o tom, že teda práca je dôležitá, ja tu nikoho nenapadám. E, naozaj ma znepakuje jedna vec, že títo mladí sa zneužívajú Európskou úniou na podporu vlastných cieľov. Hoďte mladým peniaze, povedzte im, že EU je fantastická a budú za to hlasovať. Ďakujem pekne. Viete, to je okamih, kedy predseda ľutuje, že sa nemôže ujať slova. Pán Zver, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovolte mi, aby som sa v úvode poďakoval spravodajkyni pani Pák za jej obrovské úsilie. Bez tohto úsilia by Európska únia nebola dosiahla v tejto oblasti také vynikajúce výsledky. Takže ďakujeme. Pokiaľ ide o súčasnú dobu škrtov, jej sa podarilo navýšenie o 40 A v tomto duchu sa chcem poďakovať aj komisii a rade. Ja osobne som bol tieňovým správodajcom pardon, bol som spravodajcom eh, pre e, mládež v pohybe a my sme vtedy konštatovali, že európsky systém školstva by mal podporovať jednotlivca, ale aj potreby hospodárstva, potreby spoločnosti. No a teraz tu máme nové úvahy o vzdelávaní, či už základnom, vyššom, celoživotnom. Čiže aby sme nemali na jednej strane milióny pre mládež, ktorí potom nenajdú žiadne pracovné miesto a na druhej strane potom otvorené pracovné miesta, na ktoré nemáme mm, potrebné pracovné sily na ich obsadenie. Takže naozaj kvalité, kvalitné vzdelávanie to je základ nášho blahobytu. A bol by som rád, keby ten nový program už začiatkom budúceho roka mohol byť spustený. E, len takto bude môcť byť korunovaný úspechom v prospech mládeže a v prospech Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Guerrero Salom, na jednu minútu, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, ak sú tu dve témy, ktoré hlboko mladých zaujímajú, tak jedna súvisí s ich životným projektom a so zamestnanosťou a prácou a druhé to, že sú súčasťou nejakej komunity, ktorá je politická a kultúrna, a to je Európska únia. Tu veľa hovoríme o to, aby sme mladým zabezpečili pracovné miesta. A to je dobre, že o tom hovoríme a teraz by sme mali hovoriť o tých vzdelaných hodnotách, ktoré program Erasmus umožnil, že mnohí európsky mladí ľudia sa cítia súčasťou nielen svojich krajín, ale aj Európskej únie. Vo svojej úvodnej informácii ste povedali, že rozpočet narastie v európskej e, v európskom kontexte a preto je len málo pochopiteľné, že niektoré krajiny vrátane mojej Španielska, kde ten tranzit e, študentov oboma smermi je najväčší v Európe, takže sa vytvorila taká neistota o budúcnosti tohto programu. Keď namiesto toho španielská vláda administratíva mala práve tento program podporiť. Ďakujem pekne. Pán Binev, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Využívam tú šancu, že je tu pani Vasíliu. Chcem jej porozprávať o probléme. Ako bývalý atlet podporujem to, že Erasmus, e, do Erasmus sa dostáva šport. Chceme motivovať mladých ľudí, aby pracovali, ale peniaze nie sú všetko. Motivácia príde, keď máte šancu zúčastniť sa na súťažiac, na pretekoch. Teraz mladí ľudia nemajú možnosť e, pretekať. Gymnastika sa diskriminuje na olympijských hrách. Bude iba 6 tých, ktorí E, sa zúčastnia súčasť. Ja si myslím, že to je technická chyba. Nie, nechcem si myslieť, že sú tam nejaké iné motívy vylúčovať isté krajiny. E, žiadna krajina z Európskej únie sa nezúčastní. No to pomôže krajinám e, na iných kontinentoch. My by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme obhajovali práva európskych občanov. Ďakujem, pán Van de Kam. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vzdelávacie programy Európskej únie už možno sú najviditeľnejšie pre našich mladých ľudí a na to môžeme byť v skutku hrdí, osobitne v časoch, kedy Európska únia hľadá e, svoju novú legitimáciu. Chceme sa poďakovať pani Doris Pak ako hlavnej spravodajkyni za vykonanú prácu. Je to veľmi komplikovaná tematika. Som veľmi spokojná s rozšírením cieľových skupín, napríklad stredné školy. My všetci vieme, že študenti z oblasti vysokých škôl nájdu program Erasmus. No a a Teraz sa to bude týkať stredných škôl, ďalej študentov s postihnutím, aj športu. Vážený pán predsedajúci, nehovorte, že šport nedáva možnosť na vytvorenie pracovných miest. Predsa existuje tisíc ľudí, ktorí nachádza svoje pracovné miesto v oblasti športu. Program Erasmus je nezáväzný, ale môže to mať spojenie s pracovným miestom. Keby sa to lepšie upravilo, myslím si, že by sme tým urobili správny krok. Ďakujeme pekne. A teraz na jednu minútu má slovo pán Ivan Katalin. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi často za posledné roky hovoríme o inkluzívnom hospodárstve, ktoré je založené na znalostiach. Hovoríme o udržateľnom hospodárstve, hovoríme o boji proti nezamestnanosti. A konečne tu máme koherentný program, program, program ktorý funguje už 25 rokov a ktorý je teraz ešte lepšie zadefinovaný a má aj e, lepšie financovanie. Nemohli by sme e, myslieť na jednotný európsky trh, keby sme nemali aj jednotný pracovný trh, keby sme nemali mobilitu mladých, keby sme nehovorili o výmene skúseností medzi univerzitami, keby sme nehovorili o pracujúcich, e, aby mali rovnaké znalosti, vedomnosti. Nemohli by sme hovoriť o absolventoch, ktorí sú rovnako pripravení všade v EÚ na pracovný trh a keď nebudeme aj hovoriť o celoživotnom vzdelávaní. Ja si myslím, že tento projekt musíme oceniť a predovšetkým aj to, akým spôsobom výbor... Ďakujeme pekne, pani Sanchez-Smith. monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Erasmus je pravdepodobne najznámejší európsky program. Jeho obnovenie bolo veľkou výzvou to, čo sa robí v Erasmus Plus a vďaka práci Doris pack a nášho parlamentu sa tento program stáva skutočnou e, podporou pre EÚ a pre mladých. Nové e, programové obdobie a tento rozpočet a program je dobrým úspechom v oblasti vzdelávania a výchovy pre mladých a šport. Ekonomická situácia je obrovská výzva pre mladých ľudí. Vytvorenie európskeho priestoru celoživotného vzdelávania to prispieje k tomu, aby sa EÚ z krízy dostalo a aby sme mali inkluzívne hospodárstvo. Erasmus Plus je konkrétnym príkladom Európy, ktorý mladí očakávajú môže odstrániť tú negatívnu víziu toho, že mnohí obvinujú Európu z všetkých chýb. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Pani Sehnalová, jedna minúta, prosím. Ďakujem. Kolegyňa a kolegovia, Vzdelávanie je kľúčom k budúcej prosperite Európy, posilnie konkurencie, schopnosť, ale aj hodnoty európskeho spolunažívania. Nejde len o formálne a e, vzdelávanie, ale aj neformálne zložky. Možnosť, že môžeme poznávať iné krajiny, kultúru, ľudí a môžeme nadvezovať kontakty. Odboruvaj, odbúravajú sa predsudky medzi ľuďmi a to tak, že spoznávame na vlastné oči a preto Erasmus Plus je vlajkovou loďou a to adekvátne financovanie je absolútne rozhodujúce. Ja vítam ten nárast rozpočtu a to v čase tých škrtov zdôrazňuje, že tieto programy sú dôležité a e, je možné, že ho využijú viacej ako 4 milióny Európanov. Poďakovala by som spravodajkyne aj všetkým tieňovým za vynikajúci vyrokovaný výsledok pre mladých v Európe. Je to určite veľmi dobrá správa. Ďakujem pekne. Pane Bázesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som pogratulovala pani Doris Pak eh, za jej príspevok k vylepšeniu tohto programu. Veľmi oceňujem jej správu pretože je to po krát, čo všetky programy v oblasti vzdelávania budú zjednotené v jednom spoločnom rámci. Viacej ako 14 miliard, ktoré boli pridelené tomuto programu, to je signál e, pre všetkých, že EÚ pripisuje vzdelávaniu obrovský význam, hlavne keď pomyslíme na vysokú nezamestnanosť mladých plusy Erasmus Plus e, sa neobmedzujú len na naše, na niektoré členské štáty. Je tu možnosť e, mobility e, odborníkov, mladých, možnosti podnikania v krajinách pôvodu. Ja si myslím, že by sme mali venovať viacej pozornosti mobilite študentov z východného partnerstva. Budúci rok by bolo potrebné mať viacej štipendií pre študentov z Moldávie. Ďakujem pekne. Slovo má pani Paliadeli. To ste na Ďakujem, pán predsedajúci. Máme sa zajtra vyjadriť na plene k textu, ktorý je pravdepodobne e, jedným z najpríkladnejších e, textov inštitucionálnej spolupráce. Ide skutočne o veľmi čestný kompromis, hoci na úvod vyzerali rozdiely neprekonateľné. Máme tam napríklad už samotný titul a tam sa nám podarilo uchovať tie pôvodné názvy programov Erasmus, ktorý už bol doteraz veľmi úspešný. Je tam aj uznanie celej série programov, je tam navýšenie finančnej a fondov, je tam aj podpora e, napríklad športovým organizáciám a je tam už to spomínané navýšenie rozpočtu o 40 a to v čase, e, keď sme e, v hospodárskej kríze. Pôžičky pre študentov tam sú možno niektoré sporné body, ale oceňujem úsilie pani komisárky, že chcela dať do spoločného rámca všetky programy, ktoré boli doteraz izolované. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali veľmi rozhodne pre mládež. Ďakujem pekne. Slovo má pani Mecola na jednu minútu. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj pani Pak za hm, obrovský kus práce, ktorý odviedla v tejto problematike. Ja tiež som mala možnosť zúčastniť sa programu Erasmus z zahraničného semestra, takže mám naozaj skúsenosť na vlastnej koži a vnímam tento program ako veľmi dôležitý. Mobilitu študentov vnímam za veľmi dôležitú, ako aj akadémikov. Toto je veľmi e, podstatné e, pre to, aby občania sa mohli byť aktívnymi občanmi EÚ. My sme na Malte e, naozaj podporovali študentov a investovali sme do systému školstva, tak aby študenti dneška mohli byť lídrami budúcnosti program, e, ktorý pripravuje EÚ, slúži na rovnaké ciele. Takže naozaj sa veľmi teším, e, že ako poslankyňa môžem podporiť e, posilnenie programu, ktorý mne dal toľko príležitostí Takže viac než 4 milióny ďalších mladých Európanov budú mať možnosť využiť túto príležitosť e, a študovať, pracovať, e, či už dobrovoľnícky alebo platenie v zahraničí. Takže ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, pani komisárka. To je program, na ktorý musíme byť všetci hrdí. Ďakujeme pekne slovom a na jednu minútu pani Kosta. Ďakujem pán predsedajúci, pani spravodajkyňa Doris Pak. Je dôležité, že v roku Európskeho občianstva sa pre budúcich 7 rokov došlo k obrovskému navýšeniu rozpočtu pre tento program, program Erasmus určite predstavuje jeden z najúčinnejších nástrojov pre budovanie európskeho občianstva aj pre budúce generácie. Programy Leonard Grundvik či ďalšie dávajú príležitosť študentom na vysokých školách a tak ďalej ako aj e, dospelým. V našej politickej skupine e, sme chceli uchovať v tomto programe jednotlivé štruktúry a modely. Chceli sme rozšíriť prístupnosť, dať lepšiu záruku pre pôžičky pri štúdiu master. A tiež chceli podporovať projekty pre mládežnícke organizácie a rovnako sme podporili aj program Jean Monnet, a pre, prvýkrát tu máme aj program pre šport. Teraz je tu aj príležitosť pre mladých podnikateľov v zmysle e, e, hospodárstva 2020 podporiť ich aktivity do budúcnosti. Ďakujem pekne. Pán Mato Adrover, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci Nezávisle od nových kritérií, tak veľmi jasne sme za tento program Erasmus, ale preto ma mrzí a odmietam vyhlásenie hovorcu komisárky, pokiaľ ide o stanovisko vlády Španielska. Španielsko je členský štát, ktorý má najviac účastníkov v tomto programe a zabezpečuje, aby všetci študenti dostali pomoc a podporu, s ktorou rátali od začiatku, takže nemusíte sa vôbec obávať. A keď sme tieto obavy rozptýlili, tak vítame nový program, ktorý je širší, ktorý spája doterajšie programy a je tam aj kapitola pre šport a o 58 navyšuje rozpočet na obdobie 2014-2020. Viac Erasmus znamená viacej príležitosti a preto nepochybujem, že budúcnosť Erasmu je zabezpečená a aby si mladí boli istí, že e, nedovolíme nič iné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Stýr, jedna minúta. Hvala, gospodine predsedniče. Vážený pán predsedajúci, ďakujeme za tento európsky program. 5 miliónov ľudí bude mať šancu E, študovať v zahraničí, 3 milióny v vysokoškolskom vzdelávaní, budú tam aj študenti v odbornom vzdelávaní. Je to dobrá časť iniciatívy, ktorá povedie ku realizácii stratégie 2020 je dôležité pre spoločnosť, aby sa sústreďovala na vzdelávaciu kvôli zmenám sociálnych vzťahov a iných faktorov. Využitie tohto programu dáva možnosti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelania. Je to dôležité aj pre také krajiny ako Chorvátsko, pretože 52% ľudí v Chorvátsku je nezamestnaných investicija koju možemo napraviti najbolja investicija za budućnost hrvatske i europe. Pán predseda prerušuje rečníka, pokračuje pán Skúria na 1,5 Je škoda, pán predseda, že táto rozprava prebieha v deň, keď mnohí poslanci ešte cestujú. Je to skutočne ústredná rozpráva pre budúcnosť Európy a oceňujem obrovskú prácu našej spravodajkynie pani Doris Pak, ktorá práve prichádza a tiež ďakujem aj pani komisárke Vasiliu, že pochopila požiadavky parlamentu Erasmus, Leonardu Comenius a tak ďalej urobili Európu oveľa viacej ako, ako hospodárstvo, vnútorný trh alebo priemysel, pretože tieto programy nerozdielovali, nespôsobili manifestácie v Bruseli, ale práve naopak spájali e, citlivosť mladých výskumníkov, študentov a našli aj spoločný základ na budúci rast. Preto je dôležité túto skúsenosť ešte posilňovať Erasmus Plus ide správnym smerom, potrebuje a potrebuje finančné zabezpečenie. Teraz budujeme ďalší významný kúsok Európy, tej Európy, ktorá je skutočná, ktorá sa pozerá na občanov, na študentov a ktor- nie na byrokraciu. Ja si myslím, že to je tá Európa, na ktorú mysleli otcovia zakladatelia pred mnohými rokmi. Thank you very much. Ďakujem pekne, milí kolegovia. Dostávame sa k nášmu systému KHTI. Viac ako 26 kolegov sa prihlásilo, ale možnosti sú obmedzené, takže môžem priznať a dať slovo, slovo iba 8, 8 kolegom, kolegom teraz rôznych politických skupín.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Erasmus pre všetkých je očakávaným krokom pri zlepšení mechanizmu vzdelávania. To definitívne Definitívnym cieľom je dosiahnutie stratégie 2020. Vzdelávanie prioritnou e, oblasťou tri body. Poprvé, podpora inovácie. Ja si myslím, že to zlepší motiváciu mladých ľudí. Po druhé, tento program bude úspešnejší, keď eh, zlepšíme implementáciu, napríklad eh, harmonizáciu finančných podmienok pre rôzne činnosti. Ďalej, eh, niektoré krajiny sú v nevýhodnej situácii Niektorí volia neatraktívnu e, destináciu a tá rôznorodosť alebo tieto rozdiely vedú ku nespravodlivosti. Po tretie, vítam zjednodušovanie tohto postupu. Ja si myslím, že mnohé ešte zvážime, čo je kľúčom k úspechu. Pani Bilbao. Ďakujem, pán predsedajúci. Oceňujem vylepšenie programu Erasmus pre všetkých v porovnaní s predchádzajúcimi iniciatívami. Má lepšiu štruktúru, je jasnejší pre užívateľov. Bude aj viacej fondov na podporu mobility študentov. A teraz je to takmer 5 miliard eur, teda je tam väčší náraz než v tom predchádzajúcom období. Je to jeden z najväčších výdobytkov EÚ a ukazuje, že EÚ na niečo slúži a mnohých mladých to viedlo k tomu, aby cestovali, aby sa zlepšovali. A preto sa teším, že údaje potvrdzujú, že jeden z e, tých štátov, ktoré sú najviac postihnuté krízou, tak navýšia euro, preeurópske príspevky a tak španielský minister školstva eh, postupoval správnym spôsobom. Musíme zlepšovať vzdelávanie študentov. To je jasný záväzok EÚ. Ďakujem. Slovo má pán Batten. You, Ďakujem pekne, pán predseda. V našom šialenstve. Vnímame Erasmus e, ako e, niečo archaické. E, kritika e, Erasma e, v celej e, spoločnosti a teraz e, citát. E, správanie ľudí, ako by už e, nežili na zemi, ale e, na nebi a kriticky teraz e, z nebies sledujú malých ľudí. Explicitné, implicitné systémy ochrany, to všetko veľké slova a nové termíny. Je podľa mňa naozaj ironické, že meno tohto veľkého učenca Erasma e, sa používa na opísanie obrovského šialenstva, teda programu Erasmus e, podpory študentov v súčasnosti. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Borgezio. Ďakujem, pán predsedajúci. Bez pochyby podporujem uspokojenie z výsledkov boja mnohých nás, poslancov, aby sme odvrátili nebezpečenstvo, že by Erasmus mohol skončiť alebo že by bol obmedzený nejakým spôsobom. Ale som prekvapený, keď počujem v tejto sále, že nejaký pomílený cieľ, že Erasmus by mal odstrániť rozdiely, ale my sme tí, ktorí sme za rozdiely, chceme, aby EÚ rozdiely medzi rôznymi kultúrami, uchovával. Ak by Erasmus mal tento cieľ, tak to by bola chyba a my by sme to nepodporovali. Návrhy z projektu Erasmus The Life, teda e, e, technika výmeny e, pobytu alebo navýšenie pracovného času a podobne. Erasmus by nemal preberať nesprávne efekty európskej byrokracie, ale musí lepšie odrážať európske vedomia a kultúru. Ďakujem pekne. Slovo má pán Šogor Čaba. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Program Erasmus, odľanúc od toho, čo presne pod ním chápeme, je najúspešnejším programom, aspoň teda v očiach obyvateľov Európskej únie. Pre miliónov študentov je tu možnosť študovať v zahraničí, zoznámiť sa s novými ľuďmi, ale znamená to aj objavovanie kontinentu. Spoločnej Európe, tejto myšlienke nepomôže nič lepšie, neposlúži nič lepšie ako práve Erasmus. Preto je veľmi dôležité aby sme prekonali finančné prekážky a aby sme aj ďalší cyklus zabezpečili potrebnými finančnými prostriedkami. Ďakujem, ďakujeme pekne pani Dancila. susțin propunerea comisiei europene și a raportoarei privind. Podporujeme návrh Európskej komisie a spravodajkyne zmeniť štruktúru nariadenia, aby sa lepšie identifikovali podprogramy pre jednotlivé sektory vzovy a to, že sa lepšie zadefinovali špecifické ciele týchto podprogramov a že sa zaviedol aj program pre šport. Je dôležité skonsolidovať prepojenie medzi vzdelávaním, a celoživotným vzdelávaním, bojom proti chudobe. A rovnako je potrebné nájsť riešenie e, na nezamestnanosť mladých, podporovať aktívne občianstvo. Tiež je dôležité vylepšiť podmienky prístupu k týmto programom, aby sme podporili väčšiu účasť e, tých špecifických programov pre také osoby, ktoré sú nejakým spôsobom handicapované. Ďakujem pekne, pán Takula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval pani komisárke, pani Vasiliu za tento program. Je to skutočne veľmi dobrá iniciatíva. A tiež je dobré, že tento rozpočet bol zdvojnásobený. To je vynikajúci výsledok. Ďakujem aj našej spravodajkyni pani Pak, eh, predsedničke výboru KULT, ktorá umožnila eh, dosiahnuť tento výsledok. Ja si myslím, že je to vynikajúci výsledok aj pre Európu. Erasmus Plus je program, ktorý E, je veľmi dôležitý vzhľadom na situáciu v Európe a je zárukou aj do budúcnosti. My teraz sa snažíme takmer všade šetriť e, v vzdelávaní výchovy, ale tu v Európe ideme opačne, e, nástojíme na vzdelávaní v Európe a chceme ich podporovať. A to je dôležité pre budúcnosť Európy. Ďakujem pekne končíme tým náš catch aj Chcem vám pripomenúť, oh, uh, Just a minute, please. Prosím o chvíľočku strpenia. Pán Migalský. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je fajn, že ste mi dali slovo, veľmi si to vážim. Vážená pani komisárka, milé kolegyne a kolegovia, Erasmus je veľmi očakávaný, hlavne ho očakávajú mladí ľudia v celej Európe. Nazdávam sa, že to bola jedna z najdôležitej, najdôležitejších, že to bola jedna z najdôležitejších správ vo výbore kult. Našli sme konzensu, všetci sa zhodli na tom, že to sú práve tie finančné prostriedky, ktoré sú najlepšie investované. Moja politická skupina veľmi často sa zaoberá problematikou vydávania peňazí v Európskej únii, ale ja si myslím, že to je ten typ výdavkov, ktorý patrí k najlepším investíciám. Investície do mladých ľudí, do ich vzdelávanie, do možnosti spoznávať iné osoby, iné kultúry, iné krajiny. To je najlepšia investícia do budúcnosti Európskej únie. Chcem poblážovať pani Doris Pak aj všetkým, čo ju podporili. Ďakujeme pekne. Pani eh, McGuinness, chcete sa vyjadriť? Vážený pán predsedajúci, stručná poznámka, máte ťažkú prácu. Chcem sa spýtať, eh, že keď dávate niekomu modrú kartu, či je to nejaké písané či nepísané pravidlo, že sa sám vylučujete eh, zo systému Teraz k práci e, Doris Pakt. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu tolerantnosť. Nie, nie je tam žiadne písané pravidlo, ale e, úplne to závisí od predsedu, že komu delí slovo, teda od predsedajúceho, to je moja odpoveď. E, vy ste využili možnosť poďakovať sa pani Doris Pak. No a teraz vám chcem pripomenúť, že má každý možnosť vyjadriť sa písomne v prípade, ak nedostal slovo. Takže to bude potom tiež súčasť protokolu. Pani Morvaj, aj vy sa chcete vyjadriť, snáď k rokovaciemu poriadku, do mikrofónu nám nehovorí rečníčka. Nie, nie. E, e, v tomto štádiu už nemôžeme dávať otázky v rámci modrej karty. Teraz poprosím pani komisárku, aby ukončila rozpravu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým členom parlamentu. Opätovne sa chcem poďakovať pani Doris Pak, ako aj tieňovým spravodajcom, ako všetkým parti participujúcim za ich ťažkú prácu na tomto nariadení o Erasme. Dovolte mi, aby som povedala, že by sme mali byť všetci spokojní teda z tohto 40-percentného nárastu rozpočtu, kde sa všade škrtá. Poukazuje na to, že Európska únia plne pochopila naliehavosť zlepšiť eh, politiku súvisiacu s mládežou. A to je teda základ našej stratégie pre rast. Poukazuje to na to, že máme v rukách nástroj, ktorý môže zmeniť život miliónov ľudí v Európe. Som veľmi rada, že mali rozpočet pre šport, privítali mnohí z vás. No a potom je tu ešte jeden bod, o ktorom by som chcela hovoriť pokiaľ ide o to napredovanie, treba povedať, že to je tiež zodpovednosť parlamentu hlasovať za dostatočný účinný rozpočet, nástroj pre vonkajšiu politiku. Chcem apelovať na vás, aby ste podporili túto investíciu. Erasmus, dámy a páni, sa stal jedným z úspechov európskeho projektu, symbolizuje naše základné hodnoty, a dnes otvorme novú kapitolu tohto zázračného príbehu. Sme veľmi pyšní na náš program Erasmus+. Ďakujeme pekne, slovo dávam pani Doris Pak. Vážený pán predsedajúci, ja som hovorila 4 minúty, ale teraz doplním, čo som predtým nemohla povedať. Tešila som sa, že sme sa všetci zasadili za to, že program mládeže, neformálne vzdelávanie, že to sa dostalo do programu s vlastným rozpočtom. To bol veľký cieľ, ktorý, sa, ktorý bol korunovaný úspechom. Chcem pripomenúť, že Grundvich, ďalšie vzdelávanie, vzdelávanie dospelých je veľmi dôležité. Vím, vieme, koľko máme deficitov v našich krajinách. Moja krajina tiež nie je výnimkou. Myslím si, že sme pracovali správne. Chcem pripomenúť, že v programe Mládeže je tu ešte aj služba dobrovoľníkov. V uplynulú jeseň som sa stretla s mladými Nemcami, ktorí to robili. Jeden stala povedal, no už viete, 12 mesiacov, no neviem kde, asi na Litve a teraz viem, čo som, teraz viem, čo dokážem. No to je to, čo si želáme, aby mladí ľudia pochopili, kde je ich miesto v spoločnosti. Nie len to, čo sa naučia v škole, ale to, čo sa naučili v tom interkultúrnom prostredí. Ja si myslím, že je to fajn s týmto programom, som správne nastavený. Chcem pripomenúť, že nie sú tam iba krajiny EÚ, sú kandidátske krajiny. Je tam Švajčiarsko, je tam Norsko, Lichtensteinsko, Island. Otvárame to pre oblasť Stredomoria a otvárame sa východu. Myslím si, že s týmto programom sme sa pobrali tou cestou, aby bolo Európe lepšie. No, nejakí dvaja hovorili hlúpe veci o Erasme, no škoda, že na niečo také sa nedá okamžite odpovedať. Na konci tejto rozpravy sa chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí so mnou pracovali. Chcem sa poďakovať eh, členom komisie, pani Vasíliu, tak či tak, ale eh, s jej kolegom sme mali veľmi intenzívnu výmenu názorov Sem tam sme sa povadili, ale máme výsledok, o ktorom budeme zajtra hlasovať. Ešte raz srdečná vďaka komisii Rade, ktorá žiaľ nie je prítomná. Bola to skvelá práca, teším sa že na konci teda môjho pôsobenia tých 25 rokov som mala možnosť to ešte dosiahnuť. Ďakujeme veľmi pekne. Gratulujeme, pani Majsel. Končím túto rozpravu jednou stručnou poznámkou. Som istý, že v časoch Erasmu študenti budú naozaj mobilní. Nie je to teda nič celkom nové, ale tí, ktorí žijú v tejto časti Európy, možno nepochopia, že pre nás pochádzajúcich spoza železnej, bývalej železnej opony táto sloboda pohybu má veľkú cenu, takže ďakujem za vaše úsilie. Zajtra budeme hlasovať na poludnie. Vážení kolegovia, ideme k nasledujúcemu bodu programu, to je správa pani Kosta o programe Tvorivá Európa.